Voilà, nous allons commencer notre session de... Začneme naše popoludnejšie rokovanie bodom 17 nášho programu. Je to takisto veľmi dôležitý bod. Ide o celoafrický program, ktorý sa navrhuje v rámci nástroja financovania rozvojovej spolupráce a spoločnej stratégie Európskej únie a Afriky. My sme včera popoludní už načrtli túto diskusiu o celoafrickom programe, ktorú navrhuje komisia ako nový prvok DCI. Experti Európskeho strediska pre rozvojové politiky práve uverejnili tento syntetický dokument o danom programe a jeho prepojení na spoločnú stratégiu Afrika EU. Máme tu teda expertov z tejto organizácie, pána šerifa a mala by to byť aj pani Tisi. Prepačte, tu je chyba, to má byť pán Tisi. E, títo dvaja páni nás oboznámia s dokumentom aj s odporúčaniami. Takisto vítam pána Igu, ktorý je hlavným ekonomom stáleho zastúpenia Únie afrických štátov v Bruseli. Vítajte páni. Je veľmi dôležité, aby sme si vypočuli názory našich afrických partnerov na tento projekt. A e, skôr, než e, teda my sa podelíme o našu pozíciu s nimi. Aj vzhľadom na význam parlamentného rozmeru spoločnej stratégie, na ktorej pracujeme. Pozvali sme, pozvali sme aj pana Galera, ktorý je predsedom delegácie Európskeho parlamentu pre vzťahy s parlamentom e, teda s celo a africkým parlamentom. Dúfam, že príde. Áno, dúfam, že príde. Odovzdávam hneď slovo našim expertom v takom poradí, akom sa rozhodnú sami hovoriť. Každý dostane 10 minút. Nech sa páči, máte slovo. Um, thank you very much uh, for this invitation today to the Ďakujem pekne za toto pozvanie do Európskeho parlamentu, aby e, som vystúpil pred e, výborom pre rozvojovú spoluprácu. E, ja vám uvedem len trošku úvod k niektorým hlavným bodom, ktoré sme napísali Eh, pri poslednom dokumente o panafrickom probléme a spoločnej stratégii pre Afriku, ktorý je k dispozícii vo vašich dokumentoch ako podrobnejšie, ale ja sa snažím podchytiť eh, jeho podstatu a hlavne eh, zdôrazniť ja e, vám len e, e, uvedem rýchly úvod, aby ste vedeli, z čo vychádzame, vzhľadom na našu perspektívu na panafrický program. Niektorí ľudia to začali nazývať PAP, a čo je nešťastné, pretože je to tiež skratka pre panafrický parlament, takže musíme tu sa mať na pozore. My sme nezávislá nadácia, nás podporuje členské štáty Máme u nás afrických a karibských členov, máme memorandum o porozumení s Európskou komisiou a my sa angažujeme vo vzťahu e EU a Afriky a hlavne pri spoločnej africkej strategii a strategickom partnerstve počas posledných teda od roku 2007 a ešte aj predtým, takže sme zaznamenali niektoré problémy aj e, veci dosť blízka. My sme ich analyzovali a e, my sme podali správu aj africkým, aj ďalším partnerom v tejto veci a preto to považujem za potrebné mm, venovať sa tomuto e, návrhu, pretože je to aktuálne a mm, zaslúhuje si to istú analýzu. Prvá otázka je, že mm, prečo tu máme panafrický program? Jedna z kľúčových vecí, ktorú sme identifikovali e, medzi nami, je, že nedostatok e, uspokojivého mechanizmu financovania strategického partnerstva medzi EU a Afrikou bolo, ako by sme povedali, um, bolo um, trňom v peťe um, tohoto vzťahu a strategického partnerstva, ktorý škodil aj Európe, aj Afrike a neumožňoval im čo najlepšie využiť toto strategické partnerstvo v otázkach rozvoja a tiež to zhoršil dôveryhodnosť EÚ a podporujeme tieto veci. K strategickému partnerstvu medzi EU a Afrikou si myslíme, že e, zásadné hodnoty nespochybneme. Má to obmedzené pridané hodnoty teraz. A tiež to dá, má potrebné e, zdroje pre panafrické partnerstvo. A panafrický program e, môže e, tieto veci e, rozbehnúť a jedna z kritik k tohoto spoločného partnerstva je, že to nemenilo veci a povahu vzťahov tým, že by zabezpečilo to, že nastanú konkrétne veci na úrovni, ktorá bola potrebná. Africký mierový program má tiež svoje problémy, ale do istej miery e, sú to zdroje, ktoré e, umožňujú e, týmto e, nástrojom, aby sa rozvíjali a aby e, tam nastali konkrétne plnenia. A tiež panafrický program umožňuje, aby EÚ zaobchádzalo s Afrikou ako s jedným celkom a v minulosti e, tieto zdroje boli rozdelené a to spôsobili sa problémy pri plnení spoločnej africkej stratégie. Tak čo tu máme? Máme tu 1 miliardu e, kapitálu z nástroja pre spoluprácu a pre aktivity e, cez regionálne kontinentálne povahy pre toto obdobie a 90 e, z toho sa dá pokryť. A reakcia Európskeho parlamentu, ktorú sme zaznamenali na vašej webovej stránke, hovorí o 95% pokrytí, takže to je trošku rozdiel. A tiež e, tie odvolávky na panafrický parlament e, a konsenzus a existencia panafrického parlamentu je tu. A časovanie je kľúčové, e, čo sa týka MFF, ako viete, tento bol schválený v roku 2012, ale africký uh, uh, uh, summit je tu teda ta následnosť krokov a bolo by dobré v ideálnom prípade, keby ďalší summit vyjasnil isté veci spojené so spoločnou africkou strategiou a potom môže prísť k tomu zosúladené financovanie, ale v realite e, to znamená, že e, treba myslieť na to, aké zabezpeky máme e, použiť v panafrickom programe. A aké sú príležitosti a rizika Posilnilo eh, by to mm, vzťahy medzi EU a Afrikou bez pochyby, ak by eh, bol zriadený panafrický program hlavne eh, na kontinentálnom a regionálnom, regionálnej úrovni. Nedostatok zdrojov je problematický a mm, preto je tu obrovská príležitosť, aby to dalo dôryhodnosť pre strategické partnerstvo v zaujímavých veciach pre Afriku a Európu v dohodnutých prioritách. Sú to rizika, e, my veľmi jasne vnímame v e CDPM, že sú to problémy v strategickom partnerstve medzi EU a Afrikou, ktoré zaobchádzajú nad rámec e, financovania a nemohlo by to byť e, chápané tak, že panafrický program je všeliek pre riešenie problémov strategických partnerov, ale je to na to, aby to poskytlo príspevok e, potrebný a podľa nás je to krok správnym smerom. Ale sú tu tieto zásadné politické veci, ktoré treba riešiť a mm, toto nesmie e, byť e, rozdelenie a práve to musí byť podpora. A je tu nebezpečenstvo, že panafrický program znamená, že ľudia Afrika a v EU začínajú spochybňovať strategické partnerstvo medzi EU a Afrikou a otázka je, e, či e, chcú um, podporovať e, a či chcete tomu venovať obmedzené zdroje, pretože ak nechcete tomu venovať zdroje, tak to môže byť pochybnosť, že to neberiete vážne. A tiež DCI sa nepoužíva na ďalšie rozšírenie cieľov. A je tu e, viac návrhov, aby sme zabezpečili toto v pôvodnom návrhu komisie aj v návrhu reakcií parlamentu. Takže e, v e, rámci panafrického programu v nástroji pre rozvojovú pomoc to môže sa obchádzať s ako celkom a môže to naplniť dialog medzi kontinentami a toto má zachádzať nad rámec otázok rozvoja, ale tiež je to otázka vzťahov EÚ a ECP po roku 2020 a ako bude mm, s tým zosúladený panafrický problém. A tiež e, rozpočuje pokrytie EDI, či to bude naplnené v programoch alebo nie. Teda, že viacej úvah tu musíme posudzovať v tejto zmesi a k tomu, že ako panafrický program môže mať dopad na vzťahy medzi EÚ a Afrikou. A ako som predtým povedal, môže to zvýšiť dôveryhodnosť. Tiež by to malo spustiť eh, africkú reakciu a ide o to, že táto spoločná africká stratégia znamená, že financovanie by bola spoločná zodpovednosť a sú tu otázky, a e, nemusí sa to robiť e, na rovno právnom základe, ale to je len ďalšia úvaha. A tiež, ako sme povedali, domňame sa, že panafrický program môže dať e, nový podnet a hybnosť tomuto strategickom partnerstvu, ale nerieši to zásadné problémy. Úloha Európskeho parlamentu, vaši kolegovia v spoločnej delegácii Africkom parlamente. Európsky parlament sa vyjadroval v minulosti um, o potreby zosúľadiť zdroje, aby to africké partnerstvo fungovalo a zabezpečiť, ako um, pripraviť demokratickú kontrolu nad týmto programom. Je tu možnosť vykryto rozpočtovo a tiež e, zabezpečiť, že ten cieľ bude naplnený a tiež Európsky parlament e, môže zohrať úlohu, aby e, presadzoval doplnkovosť e, v MPI a EDF a tiež, čo sa týka hodnot EÚ. Toto je úloha, ktorú parlament presadzoval v minulosti a my by sme mali trošku iný pohľad na to, v tom zmysle, že ak toto má byť spoločný program, tak to bude e, dialog a rešpektovanie hodný dialog s Afrikou a s účastníkmi o hodnotách a ľudských právach a demokracii a v mnohých ohľadoch, rovnako ako v otázke mieru a bezpečnosti, ako to funguje, pretože je to nad rámcom afrických priorít a ešte treba veľkú cestu prejsť tam, kde táto podpora pre Afriku má dohodnuté mechanizmy v ľudských právach. Európa má skôr monolog eh, o tom, ako sú tu však isté obavy a dialog, ktorý musí nastať. Takže na záver, strategické partnerstvo a Tento program je nová sieť, ktorá potrebuje nové podnety, ale peniaze sú potrebné, no nie dostatočné. A jedna z vecí, ktoré ľudia hovoria, že keď e, natankuje palivo, tak to neznamená, že pokazané auto sa rozbehne. Takže ak tu nalejeme nové peniaze, neznamená, že to pôjde rýchlejšie, pokiaľ politické rozhodnutia nebudú prijaté, ale neznamená to, že to auto, ak je pokazané, ho musíme zošrotovať a mali by sme sa skôr posnažiť ho vylepšiť, ako zošrotovať. A myslím, že to sú ľudia v inštitúciách vrátane Európskeho parlamentu a na všetkých stranách, ktorí tvrdo pracujú na tom, ako môžeme toto partnerstvo naplniť významom, aby fungovalo lepšie a myslím si, že toto je veľmi dobrá vec. A to financovanie treba využiť na to, aby sme doplnili politické usmernenie a riadili to smerom k efektívnejšiemu dialogu. A myslím si, že je tu otázka o tom, ako parlament môže pracovať s panafrickým parlamentom, aby to bolo úspešné. Takže ďakujem pekne. Ak máte konkrétne otázky, rád to zodpoviem a sú tu dodatočné informácie, ktoré sme doteraz e, nemohli uviesť. Merci beaucoup. E, Ďakujem veľmi pekne. Pán Tisi, e, chceli by ste doplniť to, čo povedal váš kolega? Áno, ja mám len niekoľko poznámok, ktorými by som chcel doplniť to, čo povedal môj kolega prvom rade ide o um, spoločnú povahu partnerstva. Skutočne je dôležité, aby aj Afričania do partnerstva vložili viac zdrojov a uh, súčasná uh, taká patová situácia v Africkej komisii tomu určite nenapomáha. Čiže treba to rýchlo riešiť. Ďalej, možno, že niekým sa, niekomu sa to bude zdať uh, triviálne, ale ako povedal Henry na začiatku prezentácie, je tu e, problém s tým e, výrazom PAP. E, myslím si, že je potrebné, aby sme si tieto veci, aj pokiaľ ide o terminológiu, vyjasnili, aby sme, myslím si, že lepšie, aby to lepšie zodpovedalo potrebám budovania verejnej mienky. Ďakujem. Teraz zrejme prehovorí pán Ig, ktorý predstaví e, stanovisko Únie afrických štátov k tomuto projektu a zodpovie aj na veľmi relevantnú otázku, či e, čo urobiť e, s tými pokazenými vozidlami, či ešte môžu sa uplatniť na trhu. Ďakujem, pani predsednička. S veľkým potešením sa ujímam slova, aby som vás oboznámil so spoločnou stratégiou Afriky a EÚ v otázke financovania akčného plánu a stratégie. Africko-EU partnerstvo má e, mnohé osobitosti Vzťahy medzi našimi dvoma kontinentmi sú už stáročné a tieto väzby sa budovali počas, počas histórie, odrážajú aj zemepisné hľadiska a vyústili do spolupráce v mnohých oblastiach. Od um, Kahirského samitu v roku 2000 sa vypracovali viaceré politiky s cieľom vytvoriť rámec pre túto spoluprácu na základe dialogu kontinentu s kontinentom, ktorý je navzájom prospešný. Prijatie spoločnej stratégie v Lisabone v decembri v roku 2007 poznamenal začiatok novej éry vo vzťahu medzi našimi kontinentmi. Je to partnerstvo založené na spoločnej vízii posilneného politického partnerstva a prehlbenia spolupráce na všetkých úrovniach, rovnako založenej na základných eh, princípoch eh, budete určite súhlasiť s tým, že tento nový rámec eh, spolupráce ponúka mnohé príležitosti, ale obsahuje aj mnohé výzvy. Pokiaľ ide o príležitosti, partnerstvo medzi Európou a Afrikou prináša reálne príležitosti pre oba naše kontinenty. E, blok Európska únia Afrika dnes zastupuje 82 krajín čo znamená veľmi veľký podiel na svetovej geopolitike, predovšetkým pokiaľ ide o príjmanie spoločných pozícií, o, o otázkach spoločného záujmu. Pokiaľ ide o výzvy, tieto výzvy e, odrážajú dimenziu nádeje, ktorá vyjadruje spoločnú stratégiu. Táto spoločná vízia pretavená do konkrétnych akcií má e, za následok zvýšenie viditeľnosti tohto partnerstva. E, v rámci akčného programu sa zdôrazňujú najdôležitejšie výzvy, ktoré nemajú celkom priaznivý účinok na e, praktické uplatňovanie stratégie. Patrí sem napríklad aj princíp, e, podľa ktorého sa Afrika vníma ako jeden jednoliatý kontinent, čo nie je pravda. A E, aby sme dospeli k e, takému spoločnému názoru, je potrebné, aby sme tu postupne zaznamenali e, transformáciu. Takisto nedostatočne fungujú siete expertov, a takisto nie je vyvážený politický aspekt e, s aspektom partnerstva. Takisto je potrebné, aby sa všetci aktéry zapájali do týchto aktivít, to znamená parlamenty, regionálne spoločenstva, občianská spoločnosť a ďalší. A napokon aj e, e, finančné otázky sú veľmi dôležité pre túto spoločnú stratégiu. 5 rokov po prijatí stratégie je potrebné posilniť viditeľnosť tohto partnerstva a pretože dôveryhodnosť spoločnej stratégie závisí od schopnosti vykonávať projekty. A ako som povedal, našimi cieľmi je posilniť partnerstvo, ale tak, aby to zodpovedalo tomuto novému rámcu spolupráce. Dnešná otázka, ktorú si kladieme v súvislosti s týmto PAP, ehm, je nasledujúca Ehm, vypracová sa druhý akčný plán a otázka je, že ako má e, vyzerať teraz e, tento program v rámci EFD. Ehm, e táto otázka ešte stále sa diskutuje, pretože v roku 2007 bol v Lisabone prijatý tento Európsky rozvojový fond, ale táto Panafrická dimenzia je tu prítomná už oveľa dlhšie. V roku 2007 len bola obnovená táto požiadavka na spoločnú stratégiu a táto e, sa zameriava na nový časový rámec. Pokiaľ ide o finančný nástroj na spoločnú stratégiu, tento je motivovaní predovšetkým snahou o zvýšenie účinnosti pomoci, čo umožní predovšetkým africkej strane, aby využívala programovanie a aby bola príjemcom aktivít, ktoré budú financované z tohto finančného prídelu. E, zdroje vyčlenené na spoločnú stratégiu musia byť transparentné a účely, na ktoré budú vylažené, vynaložené, budú musieť byť predvydateľné. Takisto je potrebné, aby objem týchto zdrojov bol dostatočný aj na to, aby sa zvýšila viditeľnosť afrického partnera v rámci EÚ Celoafrický program sa vzťahuje na obdobie 2014 až 2020 e, pozostáva z dvoch e, akčných e, plánov 2014 až 2016, 2017 až 2019 a potom jeden na rok 2020. Pokiaľ ide o akčné plány v rámci tejto spoločnej stratégie, sú také, ktoré e, sa týkajú aj oblasti bezpečnosti. To z časti vysvetľuje e, disponibilitu primeraných zdrojov v rámci e, Európskeho rozvojového fondu a je potrebné, aby existovali dostatočné zdroje a pani predsednička, myslím si, že skutočne je potrebné. Spoločná stratégia je e, prostriedok, ktorý, ktorá nám umožní uh, Ehm, dosiahnuť mnohé veci a myslím si, že keď sa bude budúci rok konať tretí summit, tak budeme môcť predložiť eh, tieto plány ako aj e, to, čo sa už doteraz podarilo ukon- e, završiť v rámci tohto partnerstva. E, vidím tu samozrejme aj nejaké ťažkosti, pokiaľ ide o udržiavanie neprestajného dialogu Existujú tu otázky, na ktoré je potrebné zodpovedať a chceme urýchliť e, uplatňovanie tejto spoločnej e, stratégie. A naozaj, pokiaľ ide o e, tie autá, tak v prvom rade je potrebné nie dať im palivo, ale treba ich opraviť. Ďakujem. Teraz odovzdávam slovo pánovi Bermanovi, ktorý je našim spravodajcom.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 E, je e, ten spoločný záväzok vychádzajúci zo zásady e, rovno, rovnocenného partnerstva. DC to je nástroj pre jednostranné financovanie, ktorý je vymedzený európskymi legislatívcami, radou, parlamentom na návrh komisie. Existujúce pravidlá nám neumožnia úplne replikovať aký dohody z Kotonu pretože vychádza sa zo spoločného rozhodovania, čo je v poriadku, ale je potrebné zabezpečiť, aby v programovacej páze panafrického programu boli priority stanovené spoločne s africkými partnermi. A tento na ľudí zameraný prístup by sa mal, byť, mal stať realitou. Mali by tam byť všetky zainteresované strany, parlament, ako aj všetci ostatní a moje pozmeňujúce návrhy sú zamerané presne na toto. Ja teraz e, citujem z článku 8 tohto nového nástroja, že programovanie bude založené na kontexte e, spoločnej stratégie a musia byť do neho zapojení všetci zainteresovaní aktéry vrátane Európskeho parlamenta. Čiže v texte, ktorý bude prijatý v závere rokovaní, sa to bude spomínať. Poďalšie, aké oblasti by mala spolupráca predovšetkým sledovať? Toto je dosť náročné. Komisia navrhuje, aby sa vychádzalo z, zo stratégie Afrika EU, bez toho, aby sa zachádzalo príliš do podrobností. Ale akčný plán bude fungovať len do roku 2013, ale DCI má platnosť až do roku 2020. E, Ďalší summit, summit sa bude konať v Bruseli v roku 2014 a zrejme sa tam budú priority do istej miery prehodnocovať. E, pokiaľ ide o spoluprácu, v prílohe 6 DCI sa e, hovorí o e, týchto o financovaní, ale myslím si, že je potrebné, aby sa zabezpečila potrebná flexibilita. Čiže musíme nájsť kompromis medzi potrebou legislatívnej jednoznačnosti a e, princípom vlastníctva. E, tie rokovania budú ešte potrebné s e, komisiou, aby sa táto legislatívna jednoznačnosť a otázka toho vlastníctva vyjasnila. Ďakujem, pán Görens. Ďakujem, pani predsednička. E, keď hovoríme o otázke, otázke týkajúcej sa e, vzťahov medzi kontinentami, tak je to riziko, že e, budeme e, príliš stratosférickí, pretože je tu akási tendencia, že sa príliš budeme tomu venovať príliš široko. My hovoríme o partnerstve, ktoré je potrebné a pokiaľ je skutočne e, správne, tak prinesie pridanú hodnotu. A pokiaľ ide o tú pridanú hodnotu e, Únie afrických štátov, ja si myslím, že je to, e, táto spočíva v tom, že sa odlišuje od organizácie Jednotná Afrika kam patria väčšinou diktátory afrických krajín. Dnes je táto diskusia veľmi relevantná a je potrebné viaceré veci vysvetliť. Charta e, Únie afrických štátov sa zameriava predovšetkým na otázku bezpečnosti Afriky a vychádza z princípu nie ľahostajnosti. Čiže nehovorí sa o nezasahovaní, ale hovorí sa o tom, že sa E, pretože nie, e, netreba byť ľahostajný e, voči tomu, čo sa tam deje a anglofónny e, predseda Únie afrických štátov e, takisto e, rokuje s predstaviteľmi frankofónnych afrických štátov, ako je pobrežie Slonoviny a tak ďalej. Dobre, čiže za, cieľ je za zvýšenie bezpečnosti, ale od roku 2000 sa už vedú diskusie o tom, či je možné refinancovať časť E, organizácie pre bezpečnosť v Afrike z Európskeho rozvojového fondu. Ja si stále myslím, že táto iniciatíva je dobrá, ale len provizorná. Je potrebné nájsť menej rozvojovú a viac politickú bázu e, mimo Európskeho rozvojového fondu, z ktorej by sa financovali tieto aktivity. Ale to, čo ma trocha znepokojuje, to je e, to, čo sa hovorí o rizikách e, keď hovoríme o rizikách v rámci partnerstva, tak fakt nevieme, že ktorým smerom sa uberať, lebo e, tá, máme, vieme, že šťastie, teda DCI, z DCI sa šťastí financujú niektoré aktivity, ale e, pokiaľ ide o krajiny, e, pokiaľ ide o tento fond, tam sa financujú aj krajiny AKT a krajiny e, v Afrike. To je síce v poriadku, ale okrem toho je potrebné preniesť do skutočnosti aj veľké politické otázky a otázky regionálnej bezpečnosti. Čiže je potrebné, aby sme postupovali v tejto regionálnej oblasti. Komisia samozrejme musí podporovať takéto partnerstva, vrátanie partnerstva s Úniou afrických štátov a ďalšími regionálnymi aktérmi, predovšetkým v západnej Afrike. E, to sa deje aj v rámci e, Svetovej obchodnej organizácie, ale vieme, že tam tie rokovania neprebiehajú veľmi hladko. A veríme, že DCI prinesie riešenie. Riziko je však v tom, že najprv sa otvoria nejaké perspektívy, ale potom sa tam nič nedeje. Takže obávam sa, že toto je riziko, že sa e, veci nebudú realizovať, že v Afrike máme, dajme tomu, také, takú rozostávanú stavbu, ktorá nie je dokončená. A to riziko spočíva v tom, že Európa e, sa bude strácať vo všetkých týchto partnerstvách. Povedali ste, že keby partnerstvo medzi Európou a Afrikou zlyhalo, tak Európa by sa obrala o možnosť e, zohrávať úlohu v politike medzi týmito dvoma politik- e, kontinentmi ešte zostáva ďalších 20 partnerstvo, partnerstiev medzi členskými štátmi. A naozaj si myslím, že e, ak sa povie, že keď zlyhame v jednej oblasti, zlyhame vo všetkých, kde sú potom ostatné partnerstva? Európa e, musí e, koncentrovanejším spôsobom Eh, reflektovať úsilie, ktoré robí v oblasti aj ďalších partnerstiev, napríklad eh, s partnerstvom AKP, AKT. A no, ja si naozaj robím starosti z otázky, ktorá sa objavuje čoraz častejšie a to je práve budúcnosť eh, AKT. Uh, tu úvahy už dospeli do štádia, keď sa objavuje riziko zaniknutia tejto otázky AKT. Ale ak nejdeme ďalej, ak už nepokročíme ďalej v porovnaní s tým, čo sme dosiahli za 40 rokov, tak si myslím, že eh, by sme eh, veľa stratili. Vieme, že je dôležité, aby sme znova nevymýšľali to, čo už bolo vymyslené a aby sme v rámci nových konfigurácií alebo architektúry partnerstiev medzi Európou a Afrikou ne, nevymýšľal niečo nové. Zabudol som jednu vec, kde sa nachádza v súčasnosti European African Business Partnership. E, myslím si, že e, v rámci novej zmluvy z Kotonu tam máme nových aktérov, je to súkromný sektor, je to občianská spoločnosť ale veľmi málo počujeme hovoriť o European African Business Forum. V podstate od, od odchodu Kadafio už o tom v podstate nepočujeme. Ďakujem. Teraz si dávam slovo sama sebe. Pokiaľ ide o tento nástroj, nástroj DCI, tak e, tento má stránku partnerstva, stránku dialogu, stránku politického dialogu, predovšetkým medzi par- e, parlamentmi. Nám no všetkým sú známe ťažkosti, ktoré e, vznikajú, keď sa DCI, DCI používa ako nástroj pre spoluprácu medzi parlamentmi. A pokiaľ ide o spoločnú stratégiu, táto bude v nadchádzajúcich mesiacoch predmetom veľmi intenzívnej diskusie ale je to nástroj partnerstva medzi EÚ a Afrikou, hoci je spojené s istými ťažkosťami. Naozaj nám ide o to, aby tento nástroj bol k dispozícii komisii, aby bol aj k dispozícii parlamentu. Ja by som bola veľmi rada, keby sa mi vysvetlilo zo strany komisie, ako to vlastne je. A teraz odovzdávam slovo pánovi Filipovi Dormize zo strany komisie. Merci, madame la présidente. Um, mesdames... Pani predsednička, dámy a páni, vážení poslanci, chcel by som sa v prvom rade poďakovať pánovi Ik za jeho vystúpenie. Ďakujem aj ostatným poslancom a ďakujem aj ECPM, pretože prezentácia tohto strediska na jednej strane podáva informáciu o vývoji a analýze výsledkov partnerstva, aj e, pretože toto stredisko v začiatku uľahčovalo vyjednávania e, medzi africkými partnermi a EÚ a okrem toho prispieva intelektuálnym potenciálom k uplatňovaniu tohto partnerstva. ECPM e dnes parlament pozval, aby predstavilo kontext, v ktorom hovoríme o panafrickom nástroji a to je veľmi dobré. Je panafrický nástroj oprávnený, keď je e, auto pokazené? Ja si myslím, že máme hovoriť o dvoch autách. Dve autá, ktoré chcú ísť rovnakým smerom, ale potrebujú údržbu e, z, zo strany EÚ potrebujú držbu zo strany fungovania auta, zo strany Afriky je to skôr bezpečnosť tohto auta. E, ja by som chcel povedať, že návrh komisie týkajúci sa panafrického nástroja, ktorý môžeme nazývať inak, ak by to bolo potrebné, ale myslím si, že tento návrh sa nachádza vo veľmi konkrétnom politickom rámci, ktorý bol obnovený v Tripolise, ale ktorý bol predstavený už v roku 2007 v Lisabone. Ide o politický prístup od kontinentu ku, kontinente, kon, ku kontinentu, e, v ktorom sa Afrika vníma ako jeden subjekt, jedna entita. Ale myslím si, že tento nástroj môže byť ťažiskom všetkých aspektov, ktoré umožňujú uh, E, dobre fungovanie vzťahov medzi dvoma kontinentmi. Prečo toto strategické partnerstvo, ktoré je jedným zo siedmých strategických partnerstiev medzi EÚ a vonkajším svetom je jediným partnerstvom medzi kontinentami a jediným politickým partnerstvom, ktoré nemá špecifikovaný e, finančný nástroj. Komisia si myslí, že je potrebné, aby sa teraz všetky zdroje zlúčili. E, hoci DC a tento nástroj nevyriešia všetky problémy. Chcel by som zopakovať na vaše otázky, ale v prvom rade by som chcel povedať, že netreba strácať zo zretela, že summit, e, ktorý sa bude konať v roku v roku 2013 alebo začiatkom 2014. To je e, summit, ktorý bude mať kľúčovú úlohu a ukáže sa na ňom, či chceme pokračovať v tomto vzťahu. E, en 2050 nous aurons un espace de 2 milliards 700 e, že máme, hovoríme o 700 miliónoch občanov, ktorí musia spolu žiť E, a vieme, že e, e, napríklad africká jar je javom, ktorý sa môže opakovať aj v iných častiach Afriky. Ale my nemáme odpoveď na to, aká regionálna stratégia by mohla vyriešiť niektoré problémy, ktoré vznikajú vo vzťahu medzi EÚ a Afrikou. A ak vám odpovedať pánovi Bermanovi, váženému poslancovi, Uvediem niekoľko príkladov oblasti, v ktorých panafrický nástroj by mal pridanú hodnotu vo vzťahu k tomu, čo už existuje. Je, vy ste hovorili aj o ďalších nástrojoch, ako je uh, Európsky rozvojový fond alebo politika susedstva a podobne, ale žiaden existujúci nástroj v rámci afrického partnerstva nám neumožňuje riešiť subjekty, ktoré majú transregionálnu alebo interkontinentálnu povahu. E, máme samozrejme na pamäti e, výhrady pána Bermana k otázke DCI, ale partnerstvo medzi EÚ a Afrikou aj partnerstvom vzájomných záujmov presahuje len e, otázky rozvoja. Pokiaľ ide o príklady toho, čo by mohla priniesť táto iniciatíva ako pridanú hodnotu. E, takých príkladov je veľa. Ja sa obmedzím na tri. Prvý je situovaný do dialogu a spolupráce medzi Európskou úniou a Úniou afrických štátov otázky e, riadenia spoločnosti, bezpečnosti a rozvoja. Keď máme vopred stanovený rámec, ktorý nám umožňuje efektívne pracovať, E, tak je to veľmi dobré. Ide však o nový rámec, ktorý dobre nepoznáme, ktorý sme ešte nemohli spoločne uplatňovať. Je to tzv. African Governance Architecture. Čiže je to architektúra riadenia spoločnosti, ktorá je nová a ktorá je predmetom dialógu medzi nami a, a platformou. Uvediem príklad. Afrika ratifikovala a prijala chartu demokracie pri voľbách a demokratického riadenia. To sa nehovorí len o národnej či regionálnej úrovni, ale vyžaduje sa dialog medzi inštitúciami na kontinentálnej úrovni. Verím, že aj pan africká iniciatíva sa zapojí do aktivít v tejto oblasti. Okrem toho musíme pokračovať v podpore eh, africkej architektúry mieru a bezpečnosti. Toto je veľmi dôležité. Tu sa zaznamenal dosť veľký eh, vývoj, pokiaľ ide o prepojenie medzi bezpečnosťou a rozvojom tu e, sa vychádza z, z rámca, ktorý Skrátka, vychádzame z rámca, ktorý presahuje samotný tento e, nástroj. E, transregional, soit au niveau či už na transregionálnej alebo kontinentálnej úrovni. Druhý príklad Uh, inkluzívny, trvalo udržateľný rozvoj. Myslím si, že v Tripolise odzneli viaceré diskusie, ktoré sú dokonale v súlade s iniciatívami Európskej únie týkajúcimi sa novej rozvojovej politiky Agenda for Change. Je tu celý rád aktivít vo verejnom aj súkromnom sektore, pokiaľ ide o podporu rastu, podporu zamestnanosti, kde by sme my mohli takisto priniesť pridanú hodnotu na interkontinentálnej úrovni. Napríklad e, môžeme hovoriť o africkým záručným fondom, z ktorého sa vyplacajú e, záruky pre Eh, malých podnikateľov a uviedol by som aj existujúci rámec Cadep, To je Continental Agricultural Development Program. Je to rámec, ktorý sa v Afrike uznáva a z ktorého sa vyvíjajú rôzne aktivity v rámci súkromného sektora pri podpore zamestnanosti v polnospodárstve. Posledná a tre, tretia a posledná séria príkladov je to skutočnosť, že Africká únia nedávno e, vyšla z iniciatívou vypracovania horizontu e, e, respektíve budovania zóny voľného obchodu a je jasné, že aj popri rokovaniach o hospodárskych partnerstvách prebiehajú mnohé e, aktivity spoločného záujmu, ktoré umožní e, presadzovať záujmy e, Africkej, Unie afrických štátov. Ďalej tento rámec KEDA prináša významnú pridanú hodnotu, tak národnú, ako aj interkontinentálnu. E, skončil by som dvoma partnerstvami, ktoré majú kombinovanú pridanú hodnotu a ide o tzv. globálne výzvy terorizmus, klimatické zmeny, životné prostredie. Mám tu celý zoznam myšlienok, ktoré by som mohol citovať, ale nechcem hovoriť príliš dlho. Preto dodám len toľko, že to, čo povedal pán Bernman, e, pokiaľ ide o potrebu, potrebu spoločne posudzovať návrhy, myslím si, že je to potrebné a keď hovoril o tej otázke ownership a o otázke spoločného riešenia a, e, a riadenia programovania, a, e, je, E, nevyhnutné, aby sme nepracovali izolovane a to sa vzťahuje aj na naše partnerstvo z Afri- z Úniou afrických štátov. V podstate to povedal aj pán G. A úplne nakoniec by som chcel uviesť potrebu, ktorá vznikne e, z tohto nástroja a to je e, kombinovať jednotlivé e, disponibilné e, prostriedky aj v rámci tzv. People's Centered Partnership, čiže partnerstva zameraného na občanov, na demokratické inštitúcie a um, Európsky parlament a um, uh, panafrický uh, parlament má veľmi veľa spoločného a rozhodne sa dokážeme navzájom podporovať. Myslím si, že panafrický nástroj je lepšie vybavený než akýkoľvek iný nástroj. To. A posledný bod. To už je... Problém entre Eh, chcel by som zdôrazniť prepojenie medzi eh, procesom z Kotonu a myšlienkou vytvorenia ďalších eh, nástrojov. Myslím si, že tieto iniciatívy nie sú nezlučiteľné a my sme už v, Kotone, v Kotonu v rámci Horizontu 2020 uvažovali o tomto vzťahu. Mne sa zdá dôležité, aby tento panafrický nástroj bol katalizátorom toho, čo možno urobiť v vzdialenejšom horizonte a predovšetkým E, vzhľadom na to, že tento nástroj nebude jediným riešením problému, lebo je samozrejme riešiť problém politickej vôle, problém e, politického dialogu, ale myslím si, že v dlhodobom meradle e, je potrebné, aby sa tento nástroj rekonsolidoval do podoby rovnako záväzného dokumentu. E, skôr, než budeme pokračovať, chcela by som e, privítať našich európskych spolobčanov, e, ktorí, ako verím, prišli z Nemecka a verím, že tu budú mať možnosť sa oboznámiť e, so zaujímavými témami. E, my konkrétne teraz hovoríme o vývoji nového nástroja, ktorý by mal byť platný pre celý africký kontinent. Želám vám pekný deň a teraz odovzdávam slovo pánovi Bermanovi, ktorý je pilierom nášho výboru a pán e, Berman zareaguje na to, čo povedala komisia. l'appui nécessaire, inestimable. Veľmi rýchlo chcem povedať, že bez potrebnej podpory všetkých ľudí v Európe a niektorí z nich e, sami dnes povede podporujú Európsky dom a umožňujú nám pokročiť e, v budovaní Európskeho doma. Musím to povedať, pretože ľudia stále zvrazňujú pochybnosti o Európskom dome a potrebujem tieto piliery, aby boli mm, silné, aby ich podporovali eh, ľudia v Európe a vítam všetkých hostí, ktorí sú tu s nami a dovolte mi teraz hovoriť o politickej súvislosti Africkej únie. Samozrejme, je to v záujme Európy, aby sme mali Afriku, ktorá je schopná riešiť vlastné problémy a silnú politickú Afriku. A Africkú úniu, ktorá dokáže prijať kroky a no ak papie to aj po francúzsky, že? Ak tento panafrický program nám pomôže pomáhať Afrike pri e, dosahovaní tých cieľov a posilne väzbu medzi e, Európou, Afrikou, Európskym parlamentom a Africkým parlamentom, tak e, tento pub môže fungovať, môže to byť dôležitý e, úspech e, pri plnení strategických cieľov pre Afriku a preto potrebujeme tú myšlienku toto nástroja. A musí to fungovať, e, ak bude politická voľa, to teda je tá politická voľa, ktorú potrebujeme. Afrika napríklad e, v Sahari dnes je hrozba stability a to je tiež hrozba pre európsku bezpečnosť a africkú bezpečnosť. Takže tu máme obrovský záujem v Európe, aby sme odolávali islamistom a pašerákom drog e, pri prechode e, Sahelu dnes. A teda je to v našom záujme príjmať e, kroky a potom potrebujem, aby Katrina Štanová bola viac prítomná v Afrike. Potrebujeme, aby Európska komisia mala politickú voľu, aby pracovala dôsledne v Afrike a súhľadne, súdržne v Afrike, aby sme boli viditeľní na tomto kontinente je crois qu'il faut aussi inviter le service d'action extérieure à intervenir. sa, by sme mali dať možnosť dať priestor zahraničnej službe. Teda pokiaľ ide o túto tému partnerstvo s Afrikou. Ak existujú problémy v oblasti bezpečnosti, napríklad ak stroskotajú voľby, tak je otázka, či intervenovať, či nie. V prípade, ak sa intervenuje, to znamená, ak sa to nedá do poriadku na národnej úrovni, tak otázka znie, kto je kompetentný na riešenie tejto krízy je to mm, otázka nasadenia vojenskej jednotky v prípade pobrežia Slonoviny. Tak aké tu existujú možnosti? Máme sa obmedziť na bilaterálnu úroveň, pretože často nie sú mnohí vládnúci našim partnerom. Európska únia v niektorých prípadoch má možnosť zasiahnuť a keď áno, v akom inštitucionálnom rámci alebo v rámci ktorého partnerstva vy ste ponúkli túto pomoc. Ďakujem pekne. A teraz dám slovo Európskej zahraničnej službe. Neviem, kto z vás sa ujme slova, ale nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne pani predsednička. Ďakujem, pani predsednička. Budem uh, hovoriť uh, trošku o všetkom a na začiatok um, sa chcem poďakovať NCPDN za veľmi uh, ostrú a dobrú analýzu a chcem povedať, že obecne povedať, že áno, súhlasíme s tými závermi, ktoré dosiahli a nielen oni, ale aj ďalší rečníci, ktorí hovorili o príležitostiach, ktoré panafrický program predstavuje zatiaľ čo e, zároveň e, nás varujú o možnom, možných rizikách. A aby som použil e, tú metaforu s autom, tak by som povedal, že možno, že to auto nefungovalo správne a preto potrebujeme vymeniť motor. A to sa snažíme robiť v poslednom čase tým, že sme začali uh, uvažovať o tom v tejto fáze s radou a s členskými štátmi o tom, ako môžeme lepšie uh, dosahovať výsledky, pretože sme počuli od našich cenných kolegov z Africkej únie, že sila vzťahov medzi Afrikou a Európou nikto ich nespochybňuje. My sme to teraz nedokázali poskytnúť správny model, ak chcete, alebo správny vzorec, aby sme naplnili e, politickú voľu, ktorá existuje na oboch stranách. Preto sme začali tieto úvahy. Samozrejme, tieto úvahy nemôžu byť jednostranné a musia mať eh, veľmi silný príspevok, hlavne z našich afrických eh, partnerov, ale tiež od tohto parlamentu, aj od panafrického parlamentu a aj od eh, občianských organizácií. A my to chceme urobiť a keď budeme môcť a keď budeme blízko v fáze konsenzu medzi členskými štátmi o tom, čo budeme navrhovať. A to bez toho, aby sme príliš veľa odhalili, keďže táto diskusia ešte neskončila a to sa uberá smerom e, zjednodušenia a prioritizácie toho, čo bolo predtým v akčných plánoch pre ďalšie tri roky. Samozrejme, to má súvis s tým, čo diskutujeme dnes. A je to nešťastné, že kalendár nás nutí robiť e, takéto e, rokovania a zároveň to bolo vysvetlené dnes a mm, my budeme sami v 2013 alebo v začiatkom 2014. Musíme určite riešiť e, potrebu zintenzívniť e, politický dialog a Ehm, príspevok, eh, ktorý oznel, že Katarína Štanová má byť viac prítomná, tak my odovzdáme mm, toto posolstvo a určite mm, treba, aby bola mm, viac prítomná, nebudem hovoriť o ťažkostiach jej úlohy, ehm, byť eh, všade zároveň, to nielen Afričania sa stiažujú, ale ona už bola niekoľkokrát v Afrike, no určite musíme znovu spustiť ministerský dialog a tiež musíme byť tvoriví v súvislosti s tým, že treba viesť viac sektorových dialogov, pretože máme komisiu ministrov, eh, ktorí pracujú v špecifických eh, oblastiach. Samozrejme, nesme eh, zabúdať na kolegium, vaše kolegiu a PSC medzi PSC a Európskym parlamentom a Africkým parlamentom alebo ďalšími mnohými neformálnymi kontaktami, ktoré nastavujú prakticky každý deň medzi e, týmito kontinentami a ľuďmi, ktorí sa snažia e, riešiť problémy, ktoré sú spoločné, ako niekto už dnes povedal. K niektorým z tých otázok, e, ktoré odzneli počas rozpravy, v prvom rade chcem riešiť otázku kotonu a Prepačte, budem mať málo času, prosím vás, e, dojdete k záveru. Dobre, tak budem odpovedať len na tie špecifické otázky, ktoré boli položené. E, naše úsilie ide presne opačným smerom. My potrebujeme, aby kríza, ktorá nastala v Afrike, bola vyriešená Afričanmi. Toto je problém toho, kde sa to zastie, na tom pracujeme. Na tom pracujeme v partnerstve pre bezpečnosť a mier a my prispievame k tomu, aby tam boli k dispozícii africké sily s možnosťou byť nasadené veľmi rýchlo, aby mohli byť použité v prípadoch, ako bol spomenutý v pobreží Slonoviny. Takže eh, Afričania majú veľmi pekný rámec, aby riešili situácie tam, kde nastávajú ústavné zmeny vlády, ale potrebujú viac eh, svalov a musí byť na to pripravení. A my na tom pracujeme eh, na to americkú mierový nástroj a tiež, pokiaľ je to možné, cez panafrický program, ak bude schválený. Merci beaucoup. Je donne maintenant la parole aux experts. I give Teraz odozdávam slovo expertom. Každý má slovo na 3 minúty. Dobre. No, zober. Ďakujem. Myslím, že e, v súvislosti s e, tými pohľadmi, ktoré sme už vyjadrili, si uvedomujeme rizika a príležitosti, ktoré by panafrický program priniesol. A pre nás e, v ECDPM to sledujeme už istú dobu a myslíme, že panafrický program je kľúčová príležitosť než bude e, toto e, správne e, riadené, tak neuvidíme pokrok. A musí tu byť celý súbor doplnkových opatrení v panafrickom programe. Nemôže on sám vyriešiť všetky otázky alebo poskytnúť všetko financovanie k dialogu, ktorý musí prebehnúť na panafrickej alebo európskej úrovni. A v tomto ohľade jedna z kľúčových vecí by bola úloha parlamentu tu a úloha panafrického parlamentu pri príprave tvorivých spôsobov v rámci obmedzení, ktoré máme, pretože to je európsky nástroj, aby sme zabezpečili, že tieto princípy e, vlastnenia sú realizované tak, ako je to účinné pre európskych a afrických tvorcov politiky tieto špecifické otázky e, ten program e, z spoločnej africkej stratégie musí e, byť zmysluplný na konkrétnej rovni pre občanov a opäť tu treba vykonať viac práce, aby sme zabezpečili, že v rámci panafrického programu občania a ich zástupcovia budú mať dohľad, aby sa zúčastnili v podujatiach a činnostiach, aby mali prehľad o tom, ako tento program sa bude plniť v praxi. Ďakujem. A ďakujem za to, že ste dodržali aj čas. 3 minúty, pán Igö. Ďakujem. Ja osobne som nehovorila o rizikách zo strany Afriky, pretože pre nás tento program nepredstavuje žiadne riziko a preto priaznivo e, prijímame návrh Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Možno však konštatovať, že sa e, ne e, nevyčlenujú dostatočné prostriedky na niektoré aktivity, ale nesporne tento program má pre nás pridanú hodnotu. Takisto predstavuje postup smerom k realizácii zásad zakotvených v eh, zmluve o Afrike. A keď sa tu hovorilo o otázke bezpečnosti, tento nástroj je dokonalým príkladom pridanej hodnoty partnerstva medzi EÚ a Afrikou. Mier a bezpečnosť v Európskej únii e, priniesol matateľné výsledky vzhľadom na operacionalizáciu a myslím si, že to isté možno e, očakávať aj v súvislosti s e, Afrikou. E, trvalé riešenia v oblasti rozvoja takisto možno očakávať z realizácie tohto nástroja, ktorý je dobrým príkladom projektov v oblasti energetiky, tvorby zamestnanosti e, a podobne. Je to takisto e, nástroj, ktorý je svojím spôsobom osobitý vo viacerých ohľadoch. E, v Afrike, to, čo sa deje v Afrike, to má svoj dosah na vývoj v Európe Ehm, takže nehovoríme len o e, africkom jave, ale o niečom, čo má takisto dôsledky pre Európu a pokiaľ by tento, e, tento nástroj zlyhal, tak bolo by to spoločné zlyhanie. E, takže musíme pracovať na tom, aby sa účinne mohol uplatňovať akčný plán Ďakujem a ďakujem aj za túto diskusiu, ktorá bude určite inšpirovať naše pozmoňujúce návrhy týkajúce sa tohto nástroja. Teraz budeme pokračovať bodmi 18 a 19 dnešného programu. Sú to pravidlá účasti na rámcovom programe pre výskum a inovácie Horizon 2020 a takisto e, buď pôjde o pravidla účasti v tomto programe, ako aj o zriadenie tohto programu. E, teraz budeme hovoriť o dvoch stanoviskách, ktoré pripravil pán Bill uh, Newton Dunn a stanovisko vypracoval výbor ITRE. Prvá Prvý bod sa týka pravidel účasti a šírenia v programe Horizon 2020. A potom, a nemusím samozrejme pripomínať, že e, program tohto výboru, výboru sa týka predovšetkým troch bodov a to je excelentnosť výskumných aktivít, e, konkurenčný rámec a e, v tomto smere máme ambíciu, aby tieto rámcové pravidla boli skutočne schopné zodpovedať e, na tieto tri výzvy. Teraz odovzdávam slovo pánovi Newton Dan, ktorý nám predstaví tieto dve stanoviska. Nech sa páči, pán Newton Dan. Máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Vy ste toho veľa pokryli už vo svojom úvode. Sú tu dve témy, o ktorých budeme hovoriť naraz. Jedna sa týka Horizontu 2020, to je rámec pre výskum a potom máme, to je bod 19 a bod, bod 18 sa týka pravidel účasti na tomto programe, takže je logické o nich hovoriť spoločne. Možno taká najznepokojivejšia vec je, že sekretariat vo svojej múdrosti navrhuje ako termín na, pos- na predkladanie e, pozmeňujúcich návrhov v štvrtok o 12. hodine, čiže to je menej než 48 hodín, ktoré budú mať e, poslanci k dispozícii. E, nemáme ich tu veľa, ale to, to skutočne je príliš krátky termín a potom tu mám ďalší dôvod, pre ktorý zrejme nedôjde k revolúcii a síce že pokiaľ ide o program ako taký, tak vyjadrovalo sa k nemu 12 e, výborov. To znamená, že máme veľmi málo času na predkladanie stanovisk a e, podľa článku 18, e, teda ten bod 18 nášho programu, tento je veľmi komplikovaný a preto si myslím, že dva dní na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je krátky, ale zrejme sekretariát mal na to nejaký dôvod, takže to asi budeme musieť rešpektovať. Pokiaľ ide o bod 19, ako ste podali, pani predsednička, tento e, sme rozdelili na tri hlavné ciele. Je to excelentnosť e, vedeckého výskumu, e, takisto e, priemyselný leadership a konkurenčný rámec. Takisto je potrebné reagovať na sociálne výzvy a globálne výzvy, napríklad v oblasti ochrany zdravia, klimatických zmien, nedostatku potravín. To sú všetko veci, Ehm, s ktorými musíme počítať a musíme nájsť lepšie riešenia. E, kolegovia, pokiaľ máte záujem predkladať pozmenujúce návrhy, tak by som navrhovala, aby ste sa zamerali práve na tieto oblasti. Ja sám som vypracoval viacero pozmenujúcich návrhov a zrejme aj tých ďalších 11 výborov sa k tomu vyjadri. Uh, rovnako dôležité ako pravidlá účasti na programe e, rovnako dôležité sú aj pravidla účasti na programe a ja som e, sám predložil viacero pozmeňujúcich návrhov týkajúcich sa posilnenia účasti na projekte, pretože ako všetci vieme, je potrebné nájsť riešenie problému klimatických zmien, transferu technológií do menej vyspelých krajín a tak ďalej. Myslím si, že je potrebné posilniť aj úlohu verejno-súkromných partnerstiev, tak aby sa viac ľudí mohlo zapojiť do programov. Som budem veľmi rád, ak v tomto smere kolegovia predložia svoje pozmenujúce návrhy. Patria sem aj malé a stredné podniky. Znepokojuje ma hlavne jedna vec, či sa v nadchádzajúcich rokoch vynaložia dostatočné, dostatočné prostriedky na zdravie. Zdravie v kontexte rastu počtu obyvateľstva je závažný problém, ale myslím si, že obrovský význam má práve oblasť klimatických zmien a boli by sme radi, keby komisia tomu venovala čo najväčšiu pozornosť. Čiže ide o mimoriadne komplikovanú oblasť. Nemáme veľa času na podávanie pozmenujúcich návrhov a preto by ma zaujímalo, čo by už teraz chceli povedať v tejto súvislosti kolegovia. Ďakujem. Slovo má pani Keller. Veľmi sa teším, pani Keller, že vás tu znova vidíme. Ďakujem pekne. Ja si myslím, že je to dobré, že som tu s vami a ja som stále tieňou spravodajkyňa za zelených a ďakujem za vašu výbornú správu, ktorú môžeme plne podporiť. Myslím si, že v tomto výbore nemusím zvrazňovať, že samozrejme, aby sme bojovali proti klimatickým zmenám, potrebujeme, aby mrazové štáty prekonali ehm, ten krok ehm, uhlíkovo intenzívne náročnej spoločnosti a prešli ehm, o krok ďalej a tiež je dôležité aj v zdravotníctve, aby sme mali prenos technológií a posilňovanie technológií a inovácie medzi Európska únia a medzinárodné spoločenstve už dohodlo prenos technológií v mnohých oblastiach. Je to spomenuté v dohode TRIPS a je to spomenuté v dohovoroch o ochrane klímy a tak ďalej. Takže technologický transfer je prijatý e, v medzinárodnom spoločenstve, ale často tam chýbajú konkrétne návrhy o tom, ako s tým postupovať, ako to urobiť a nie je to predsadzané v praxi a myslím si, že Horizont 2020 môže byť príležitosťou ako um, presadiť e, prenos technológií v praxi, ak to robíme správne a ak e, budú, dúfajme, e, naše ehm, pozmeňujúce návrhy DV akceptované vitre. Preto vítame vašu správu a my urobíme pár pozmeňujúcich návrhov do štvrtka a oni sa budú uberať presne týmto smerom a dúfam, že môžeme úplne podporiť e, vaše e, návrhy a máme tu um, isté príklady, ako napríklad um, zhromaždiska patentov a vidíme ďalšie príklady, ako napríklad dodelovanie licencií a konkrétne príklady, ktoré navrhneme, aby sme obohatili vašu správu trošku a ľutujem, že musím rýchlo odísť, ale diskutujeme o rozpočte v tom ďalšom výbore, ktorý mám. Thank you. Ďakujem, pani Kala, veľmi pekne. A teraz dám slovo Európskej komisii, ktorú zastupuje pán John Claxton. Thank you, Madam Chair. Ďakujem, pani predsednička. Najprv chcem povedať, že e, vítame e, diskusiu výboru v oblasti výskumu a inovácie Radi by sme pripomenuli, že medzinárodná spolupráca je dôležitý rozmer Horizontu 2020 rámcového programu pre výskum a inovácie, ktorý sám má e, za mm, výsadný cieľ e, pomáhať a poskytovať e, modrý a udržateľný a inkluzívny rast v rámci stratégie Európa 2020. Súhlasíme s mnohými tými vyjadreniami, ktoré odzneli, ale chceme pripomenúť, že Horizon 2020 poskytuje rámec, v ktorom e, možno budovať viac podrobností a osobitne berieme na vedomie, že niektoré špecifické pripomienky, a hlavne k tým spoločenským výzvam, ako aj e, úloha medzinárodnej spolupráce e, sú vyjadrené v tom špecifickom programe, ktorý je súčasťou Ehm, balíku Horizon 2020. Napríklad v tom špecifickom programe to obsahuje časť o medzinárodnej spolupráci a obsahuje to časti pre alebo dôležitosť pre rozvojové štáty, aby poskytli isté príklady v oblastiach, ktoré možno rozvíjať a to zahrňa veci ako napríklad ehm, partnerstvo v chemických skúškach medzi Európou a rozvojovými štátmi a tiež účasť na panely pre klimatické zmeny. Tiež bereme na vedomie tie pripomienky o otvorenom e, prístupe a toto buduje na celosvetovom trende a Horizon 2020 tiež bude budovať e, na tom pilotnom programe pre otvorený prístup v rámci FP7. Tiež e, to bude na vedeckých publikáciách, ktoré budú otvorené a budú k ním mať otvorený prístup takisto otvorený prístup k údajom z výskumu a preto je dôležité, aby tento prístup nepodkopoval účasť eh, priemyslu a malých a stredných podnikov a tiež eh, práv duševného vlastníctva a obchodných záujmov. Nakoniec chcem eh, upozorniť výbor na to, že komisia chce vydať publikáciu o posilnení a zameraní sa medzinárodnej spolupráce únie v výskume a inovácií a budeme tu uvažovať okrem iného aj o mm, rozvoju spolupráci, o tom, ako môže byť táto účinne aplikovaná v rámci týchto rozvojových politik a my to chceme publikovať v septembri tohto roku. A ak dovolíte, dám slovo kolegovi mm, Anete Schulter, z, aby povedal niečo z právneho hľadiska. Thank you, John. Uh, it's only a, a tiny uh, Ďakujem, John. Je to len mm, malý detail, ktorý chcem povedať berieme na vedomie, že čo sa týka pravidiel pre účasť, prevzali sme podrobný text k takzvaným verejným e, motivátorom a verejno-súkromným partnerstvám e, o tom, že aké takéto partnerstva majú byť umožené. Je to technická pripomienka, myslíme si, že by to e, nemalo byť Mm, upravené v pravidlách pre účasť, ale skôr v naredení o horizonte 2020. No ako bolo už povedané predtým, toto je veľmi technické a môžeme to bilaterálne vysvetliť. Merci beaucoup. Je redonne la parole à Monsieur Newton Dan pour conclure. Znovu dávam slovo pánovi <clears throat> Newton Danovi aby to uzavrel. Ďakujem. Zdá sa, že v zásade sme sa zhodli, čo je fajn, ale chcel by som zareagovať na e, tie posledné slova komisie, že pokiaľ ide o technické body, tieto, či by mali byť v pravidlách alebo v tom hlavnom texte. Mohli by ste mi prosím poslať nejaký e-mail, kde by ste uviedli všetky technické podrobnosti jedného či druhého riešenia, aby sme to potom mohli E, potom prípadne vysvetliť, keby nám výbor povedal, že nerozumie niektorým týmto technickým detailom, aby sme teda to vedeli vysvetliť. Ďakujem. Pripomínam, že e, posledný termín na predloženie pozmeňujúcich návrhov je 12. júl na obed o 12 a e, hlasovať budeme na prvom zasadnutí 3. septembra. Prechádzame k bodu 20 dnešného programu a je to výmena názorov na návrh správy o činnosti spoločného parlamentu zhromaždenia AKT a EU. Autorom je pán Neuser. Ide o výročnú správu, čiže Norbert Neuser, náš kolega, vypracoval túto správu. On sám je členom APP. V roku 2011 APP e, pokračovalo vo svojich obvyklých činnostiach. Stála e, komisia zasadala dvakrát, ale Ľutujeme, že sa znižil počet e, poslancov Európskeho parlamentu, ktorí e, sa zúčastnili na týchto zasadnutiach. A, e, a skutočne samotní členovia AKP, aj sekretariat AKT túto skutočnosť kritizoval. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dnes máme hovoriť o tejto správe, teda o činnosti spoločného parlamentného zhromaždenia. Je to zatiaľ diskusia bez dokumentu. Druhá rozpráva sa bude konať 3. septembra a potom 4. september bude termínom na predkladanie pozmenujúcich návrhov. Budeme musieť byť po prázdninách veľmi usilovní Spoločné parlamentné zhromaždenie rokovalo v maji v Budapešti, teda v minulom roku, ďalšie rokovanie e, v novembri v Togu v Lome. Máme 10 e, rezolúcií a deklarácií a e, Biro AKT EU vyslala do Ostima misiu náš komisár pre rozvojovú politiku Andreas Pípals berie túto prácu a KTEU veľmi vážne, zúčastňuje sa všetkých rokovaní a dám by to bol podnet pre zahraničnú službu keby azda pani Ešten sa mohla zúčastniť týchto zasadaní. Pani predsednička, povedali ste, že účasť európskych poslancov bola veľmi nízka a zase strana AKT E, začala na základe toho kritizovať našu prácu. V tom istom čase, teda keď sa konalo zasadanie AKT EU, sa konajú aj iné zasadania, konali sa iné zasadania, takže došlo ku kolízii. Od budúceho zasadania v septembri celý modus zmeníme a budeme rokovať vo štvrtok a piatok, čas povinne vo štvrtok popoludní a v piatok to nebude kolidovať s inými výbormi. Ja už uvidíme, že či kvota prítomnosti bude e, vyššia, teda či bude lepšia účasť. V uplynulom roku pracovná skupina o pracovných metodách ukončila svoju prácu. Táto pracovná skupina sa chcela týmto spôsobom posilniť spoluprácu AKT EU. Nie všetky pozmenujúce návrhy sa zrealizovali v 2011. Takže v tejto oblasti nám ostalo ešte dosť práce. No a pokiaľ ide rôzne rezolúcie, nebudem o nich hovoriť detálne, myslím si, že ďaleko dôležitejšie aby sme zachytili filozofiu, ktorú sleduje AKT EU. Myslím si totiž, že toto spoločné zhromaždenie AKT EU je veľmi dôležitým dialogom sever-juh, keď zoberieme príklad EPAS, pretože tu dochádza ku veľmi dobrej výmene názorov medzi AKT a EU a je možné prijať spoločné pozície. Dôležité je tiež to, že zapájame občianskú spoločnosť a riešime a prezentujeme lepšie miestne problémy. Ja si myslím, že dialog medzi EU a KT, teda medzi jednotlivými poslancami, je veľmi dobrým nástrojom, nie len na to, aby sme našli spoločné pozície, ale aby sme lepšie pochopili vždy tú druhú stranu, konkrétne príklad Arabská jar v 2011 sa o tejto problematike hovorilo na obidvoch zhromaždeniach, keď medzi našimi pozíciami EU a AKT sú značné rozdiely, predsa len výmena názorov, či už teda formálna alebo neformálna, je veľmi dôležitá. Pre mňa je veľmi dôležité, keď poslanci AKT na spoločnom zhromaždení volajú po demokratických postupoch, využívajú ich a takto spoločne sme proti nedemokratickým danostiam, ak dôjde napríklad ku rôznym prejavom nedodržiavania právneho štátu. Je to dôležité v kontexte s európskymi hodnotami. Takže teraz je ešte najdôležitejšie témy, ktorými sme sa zaoberali e, v minulom roku znečisťovanie vody v rozvojových krajinách, rozpočet, e, problémy na pobreží slonoviny, boj proti AIDS, potom otázka dlhov, ďalej prístup k ľuďom s postihnutím v e, rozvojových krajinách a problémy v africkom rohu a ďalej situácia v Somálsku, ako aj ľudské práva v Eritreji. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Teraz dávam slovo Európskej komisii, ktorú tu zastupuje pán Rosa. Ďakujem, pani predsednička. Áno, je to prvá výmena názorov. Chcem sa poďakovať pánovi Noizerovi za to, že sa tak pozitívne vyjadrilo vyjadril komisárovi Pibalsovi je to jednoducho čest eh, zúčastňovať sa na rokovaní spoločného parlamentného zhromaždenia. Pán Bibals to považuje za dôležitú udalosť ako stretnutie týchto inštancií AKTEU a e teraz k správe samotnej. Takže na jednej strane sme zrealizovali určité činnosti a tak ako aj v minulosti s veľkou pravdepodobnosťou to bude aj kapitola určená budúcemu rozvoju. Zastávam názor, že bolo by dobré, keby sme sústredili na tieto problémy našu pozornosť. Ďalej by podľa môjho názoru bolo dôležité na tomto zhromaždení naznačiť, aké spoločné výzvy existujú, čiže politická dimenzia, ktorá bude stále silnejšia práve identifikáciou spoločných víziev, ako aj spoločných riešení. To by bola, mohla byť akási červená niť, to znamená, nemyšlo iba o problémy AKT, ale aj o problémy Európskej únie ktoré teda treba riešiť. Myslím tu napríklad na otázku klimatických zmien, veľké medzinárodné konferencie. Viete, že na budúci rok sa bude eh, konať eh, konferencia venovaná eh, cieľom milénia, potom konferencia Organizácie spojených národov FORS 2020. Ďalej tu bola správa o úlohe AKT v rámci Lisabonskej zmluvy, no bol by to aj správny čas, ako hovoriť o úlohe EÚ AKT. Táto dynamika AKT sa sústreďuje na Brusel a nikdy sa vlastne tento rámec Brusel nepresiahol. Napríklad otázka, ako vyzerá vzťah AKT a skupiny 77 No, mohli by sme ustúpiť z tejto cesty. Myslím si, že táto cesta sa veľmi orientuje na e, zmluvu s Kotonu. Bolo by dobre, keby sme sledovali globálnejšiu stratégiu. To je teda prvá úvaha komisie, teda ako komisia prispieva e, k tejto diskusii. V roku 2011 sme mali uznesenia, ktoré boli veľmi dôležité. A takisto tá úloha tejto perspektívy, vízie do budúcnosti, no tieto by sme mali rozvíjať ďalej a to je tiež dôvodom toho, prečo vyzývame našich poslancov, aby sa zúčastňovali týchto podujatí. Predsedníčka aj naši kolegovia v AKT to veľmi ľutovali. Tá bola nízka účasť, ďakujem pekne. Nikto sa nehlásil o slovo, takže poprosím pána novizera, aby sa ujal slova. Ide teda o prvú rozprávu, o prvú diskusiu. Pozmenujúce návrhy treba predostrieť do 5. septembra do 12. hodiny. Ďalším bodom nášho programu je rozprava E, s cyperskou ministerkou zahraničných vecí pani Erato Kozakonu Markulis o 17. hodine, takže prerušujem naše zasadanie na 10 minút. Nous allons recommencer, si vous voulez bien euh, prendre place. Donc, nous avons euh, à présent le plaisir d'accueillir. Euh, Teraz mamy to wielkie pocieszenie przywitać między nami eh, pani doktorku Erato Kozaku Markulis, ktorá je ministerkou zahraničných vecí Cypru a ktorá nás oboznámi s prioritami cyperského predsedníctva v oblasti humanitárnej pomoci. Najprv by sme sa vám chceli poďakovať, vážená pani, za to, že ste boli ochotná medzi nás prísť a my všetci sa tešíme veľmi dobrej spolupráci, ktorá bola v posledných mesiacoch nadviazaná medzi Európskym parlamentom a cyperským predsedníctvom, ktorá plne zodpovedá cieľom Lisabonskej zmluvy. V oblasti humanitárnej pomoci bude potrebné v nadchádzajúcich mesiacoch riešiť značne, značné výzvy od um, prijatia dohovoru o uh, potravinovej pomoci až po rokovania o legislatívnom rámci, pokiaľ ide o budúce, budúci uh, um, zbor do, európskych dobrovoľníkov pre humanitárnu pomoc. Uh, Takisto si s veľkým záujmom vypočujeme vaše úvahy týkajúce sa politickej a humanitnej krízy v Sýrii, ktorá sa nachádza blízko vašej krajiny. A chcela by som zdôrazniť, že táto výmena názorov sa bude týkať výlučne humanitárnej pomoci v rámci uh, rotujúceho predsedníctva, v súčasnosti cyperského. E, všetky vaše otázky týkajúce sa širšieho okruhu otázok môžete riešiť v rámci štrukturálneho dialógu s komisárom Piebalksom alebo s pani Katrin Aštanovou. Nech sa páči, máte slovo na 20 minút. No, ako prehovorí? Po anglicky. Ne. <laughs> nie, nie, nie, hovorí po anglicky. Hovorí po anglicky. Ctení hostia, dámy a páni, je to pre mňa... Indeed an honor for me. Je to pre mňa veľké potešenie a podsta, že mám možnosť vystúpiť pred e, cteným výborom a diskutovať s vami o tejto veľmi dôležitej humanitnej pomoci. Inštitúcie EÚ a členské štáty sú globálnym vodcom v rozvojovej spolupráci a humanitnej pomoci a tiež najväčší darca pomoci na svete. Cyprus je nový členský štát EÚ a pomerne skromný darca, ale pretože sme boli doteraz príjemcami pomoci, uvedomujeme si dôležitosť e, rozvojovej a humanitnej pomoci. Cyprus sa ujíma predsedníctva v zložitom čase, kedy rozpočty pre rozvoju a humanitnú pomoc v členských štátoch sú pod tlakom v dôsledku ekonomické a finančnej krízy. Domnievame sa však, že Európska únia musí zachovať a posilniť svoju globálnu vedúcu úlohu pri riešení mnohých humanitných víziev, ktoré máme prevzatie žezla po dánskom predsedníctve je výzva pre Cyprus a rada by som sa poďakovala a zablažila dánskym kolegom za naozaj e, vynikajúcu prácu, ktorú dosiahli počas dánskeho predsedníctva v rámci úspechov v oblasti rozvojovej spolupráce a humanitnej pomoci. Budeme sa čo najviac snažiť, aby sme pokračovali v dôležitej práci v tejto oblasti. Na začiatok načrtnem prácu pracovného programu Sýberského predsedníctva v rozovej pomoci a tiež uvedem opakujúce sa humanitné výzvy v Afrike, ktorú EU musí riešiť, a to v Saheli a v celej Afrike. V tejto súvislosti cyberské predsedníctvo bude príjmať e, problémy a projekty v humanitných otázkach. Rád by som, rada by som pripomenula hodnotenie komisárky Georgieva, že Európska humanitná pomoc zachádza nad rámec takéto pomoci a e, je e, potrebné, aby EU vyjadrila svoje angažovanie sa odhodlanie z jednou z našich najzákladnejších hodnot, a to solidaritou. Solidarita je jedna z kľúčových e, princípov EÚ, ale tiež je to jeden z mm, podstatných prvkov, priorít predsedníctva, cyperského predsedníctva EÚ. Aj my sa domnievame, že počas týchto náročných časov, kedy narastajú katastrofy a konflikty, je zriadenie Európskeho dobrovoľného zboru pre pomoc a vytvorí správnu platformu preto, aby umožnilo mladým Európanom preukázať solidaritu ľuďom na celom svete. Ako viete, práca s zborov pre humanitnú pomoc na svete prebieha dobre a vieme, že Európsky parlament má silný záujem o tento projekt a môže zohrať rozhodujúcu úlohu vo svojom výsledku. Cyberské predsedníctvo počíta s vašou podporou za účelom úspešného postupovania v, v tomto smerovaní čo sa týka dohovoru o potravinovej pomoci, ako viete, komisárka Georgievia um, bola uh, vedúcou silou um, za obnovením uh, dohovoru o potravinovej pomoci z 1989. My sme ho pri uh, novom vyjednaní pretvorili tak, aby bol viacej zameraný na um, potreby a aby boli vybavení novými nástrojmi pre potravinovú pomoc a to hotovosťou a kuponmi a takáto potrebná pomoc zasiahne tých najzraniteľnejších čo najúčinnejšie. Náš spoločný cieľ a spôsob e, členských štátov a inštitúcie EU e, musí byť rýchla ratifikácia, ktorá vyšle silný signál medzinárodnému spoločenstvu aj našim partnerom o e, našom pokračujúcom záväzku plniť potravinovú bezpečnosť. S cyperským predsedníctvom budeme spolupracovať úzko na tom, aby sme dospeli k tomuto spoločnému e, cieľu e, naplňanie Európskeho konsenzu o humanitnej pomoci a jej akčného plánu, strednodobé prehodnotenie e, humanitného konsenzu a jeho akčného plánu je proces, ktorý všetci sledujeme veľmi zblízka. V tejto súvislosti Správa z vlastnej iniciatívy pani Striflerovej, ktorú prijal Európsky parlament v januári 2011, bola veľmi užitočná. Dánske predsedníctvo pokračovalo v diskusii o naplňaní strednodobého prehodnotenia a plánovaných eh, krokov na základe záverov z Rady z maja minulého roku, pracovnej skupiny pre humanitárnu pomoc a cyperské predsedníctvo bude pokračovať v dobrej práci, ktorá bola dosiahnutá minulý rok cez naše poľské a dánske trio partnerov. A takto spájajúc e, aktivity na pomoc e, a obnovu a rozvoj. EU pomáha trpiacim eh, miliónom ľudí vrátane detí, ktorí trpia podvyživou a ako komisárka Georgieva správne povedala, humanitná pomoc je ako zásyp na eh, hlbokú ranu. Môže mm, poskytnúť eh, úľavu, ale nemôže vyliečiť chorobu. Aby sme pomáhali v budúcnosti rodinám a budovali odolnosť miestnych obyvateľov, Musíme budovať e, naliehavú podporu na humanitné potreby s dlhodobou potrebou, aby sme mohli lepšie zvládať e, sucho v budúcnosti. EÚ si uvedomuje, že mm, triedavý prístup nemôže byť účinný. Základné e, odvodnenie toho, že spojíme rehabilitáciu a rozvoj, a posilnenie našich reakcií na prírodné a ľudské katastrofy je jednoduchým nástrojom, ak e, bude e, možné na to vhodne spojiť aj rozvojovú pomoc, tak to môže viesť k lepším úľavám a lepšie úľavy môžu viesť k lepšiemu rozvoju a rehabilitácia môže medzi nimi uľahčiť prechod. Táto politika spájania rozvoja s humanitnou pomocou je dobre zavedená a spolupráca komisárky Georgieva s komisárom eh, Piboxom prináša pozbudivé výsledky. Cyperské predsedníctvo bude aj naďalej posilňovať eh, účin na eh, súvislosť medzi našou humanitnou pomocou a rozvojovou pomocou v prebiehajúcej kríze v situáciách po katastrofách. Ďalšie humanitné naliehavé núdzové situácie. Teraz by som e, rada e, obratila pozornosť na e, dva najdôležitejšie kríze v Saheli a v africkom Rahu. Táto humanitárna kríza mm, zdôrazňuje potrebu rýchlo riešiť tie e, príčiny humanitnej katastrofy a nedostatku bezpečnosti a presídľovania. Najprv k Sahelu. Ako všetci vieme, e, kombinácia faktorov, e, ktorá bola spôsobená zlou úrodou a miestnymi konfliktami, značne zhoršila chronický problém s potrebnou bezpečnosťou v krajinách Sahelu. Chcem zablažovať komisárom Georgieva Pivaxovi za ich nedávnu iniciatívu hostiť najdôležitejšiu schôdzu na vysokej úrovni o hľadovej eh, kríze v Saheli v Bruseli. Len um, pár týždňov potom, ako má um, dosiahnuť táto potrebná kríza vrchol v tomto regióne, kde 18 miliónov ľudí je ohrozených hľadom. Bolo pozbudivé vidieť také silné zastúpenie e, z krajín Sahelu, Európsky parlament, Európskeho parlamentu aj medzinárodného spoločenstva. Európska únia je e, vodca v humanitnej pomoci globálne vrátane riešenia humanitnej krízy v Saheli. Je to extrémne dôležité, aby v dôsledku naliehavosti tejto situácie Európska komisia zvýšila svoje humanitné financovanie Sahelu o 14 miliónov eur, čím je celková reakcia na potrebnú krízu e, narastla na 337 eur tento rok. Ako e, komisári e, Georgieva Piblax zdôraznili, je dôležité zdôrazniť tú krízu a budovať e, a posilniť e, reakciu na túto krízu, aby sme mohli lepšie ju zvládať a nielen na ňu reagovať. S účasťou všetkých účastníkov mm, očakávame, že e, budeme e, môcť účinne využívať e, ďalších partnerov. Budovanie a spojenie pomoci rozvojovej s úľavami. Znamená, že musíme eh, tieto kroky eh, ďalej realizovať. A ako bolo povedané predtým, nielen, že sme odhodlaní pomáhať ľuďom v Saheli prostredníctvom terajšej krízy, ale aby sme im pomohli vyhybať sa podobným núdzovým situáciám v budúcnosti. Aby sme to dosiahli, musíme identifikovať synergie medzi humanitárnym medzi reakciou na humanitnú krízu a rozvojovou pomocou. Teraz e, k iniciatíve Afrického misu. My všetci poznáme, aké sú tu vážne vážny vývoj v humanitnej kríze, čo je skoro neustále vlastnosťou v štátoch e, Afrického mysu. Musíme e, pokračovať v našom snažení, aby sme prerušili začarovný kruh e, tejto krízy a aby sme posilnili odolnosť týchto štátov, aby lepšie dokázali zvládať kalamity budúcnosti. Európska únia nedávno pridala 250 miliónov eur pre zlepšenie potravinovej bezpečnosti a mm, pripravnosti e, na e, zvládanie katastrof v africkom mise. Náš e, podiel pri podpore odolnosti krajín afrického misu je zamraný na to, aby sme pomohli týmto štátom zotaviť sa rýchlejšie z sucha a ďalších prirodzených katastrof, ako je napríklad nedostatok vody a zdravotníctva a potravy. Znovu spustenie tohto programu bol správny krok a už teraz vidíme v teréne. Účinky a cyperské predsedníctvo bude naďalej predsedovať ďalšie iniciatívy pri budovaní odolnosti, hlavne v oblastiach, ktoré sú náchylné na sucho. Tiež vás chcem informovať, že cyperské predsedníctvo bude spoluhostiteľom sympozia o medzinárodnej občianskej spoločnosti v novembri. Bude e, tu komponent na vysokej úrovni, ktorý predpokladá, že e, spojí tvorcov politiky a občianskej spoločnosti, aby sa tieto e, riešili v rámci programu v roku 2015 a zabezpečila potrebná bezpečnosť a odolnosť. Nakoniec e, moje prezentácie pracovného programu Cyberského predsedníctva o humanitných otázkach chcem uistiť poslancov tohoto váženého výboru, že sa budeme čo najviac snažiť, aby sme pokračovali v výbornej práci, ktorú už dosiahli naši partnery v Trojke Polsko a Dánsko. Dovolte mi zopakovať, že sa tešíme na to, že um, budeme úzko spolupracovať s Európskym parlamentom a s rozovým výborom. A spoločne budeme um, napredovať s uh, našou globálnou agendou. A ďakujem pani predsednička aj ctianí poslanci. Merci, madame la ministre. Ďakujem, pani ministerka. A teraz dávam slovo pánovi Gejovi, Gej Mičelovi. Ďakujem. Ďakujem. E, vítam vás, pani ministerka. V prvom rade by som chcel povedať, že sa skutočne teším, že ste už tu v takom e, ranom štádiu vášho predsedníctva. E, e, neviem, či by ste mohli povedať niečo viac o vašich plánoch eh, eh, na Cypre v novembri, celkom mi to nebolo jasné, čo ste povedali. Eh, my budeme musieť vo zvyšku tohto obdobia, funkčného obdobia tohto parlamentu Ehm, prijať isté iniciatívy a tento výbor má pred sebou rôzne otázky, predovšetkým potrebu stanoviť priority. Problémom je však to, že ak je tých priorit príliš veľa, to je ako keby sme nemali žiadne a potom bude potrebné určovať tzv. super priority, aby sme sa vôbec pohli dopredu. Preto by som chcel navrhnúť, aby sa tu hovorilo predovšetkým o súdržnosti rozvojovej politiky. Pokiaľ ide ide o Európsku úniu a jej inštitúcie, bolo by potrebné zvýšiť koordináciu medzi členskými štátmi a takisto pokiaľ ide o Um, prevenciu a predchádzanie uh, katastrofám. Hovorili ste o príklade Haiti, ale my vieme, že bola poskytnutá pomoc zo strany OZN a pritom stovky tisícov ľudí, ktorí uh, každoročne uh, zahynú v dôsledku rôznych katastrof. Mnohí z nich by mohli byť e, zachránení, e, keby napríklad boli informovaní o tom, že e, sa na nich balí nejaká prelivová vlna a tak ďalej. Čiže táto prevencia alebo ďalšie podobné otázky by mali aj podľa vaš- počas vášho predsedníctva dostať prioritu. A takisto si myslím, že je potrebné podporiť malé a stredne, stredne veľké podniky, ako aj e, vlastnícke práva, práva detí a starostlivosť o deti. E, vy e, v rámci vášho predsedníctva by ste skutočne mohli dosiahnuť pokrok v týchto oblastiach. Preto by som sa vás chcel, pani ministerka, spýtať, čo konkrétne sa stane na Cypre v novembri a či bude príležitosť, aby sa na program zaradili takéto otázky a aby sa v tomto smere jasne vymedzili priority. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem slovo má pán Görens. Euh, ďakujem, euh, pani predsednička. Ja by som sa chcela obmedziť na dve poznámky. V prvom rade sa chcem poďakovať pani cyperskej euh, ministerke za to, že vystúpila pred našim výborom a želám vám veľa e, úspechov v tom, ako vyriešite svoje problémy, s ktorými sa vaša e, krajina stretáva, ale pokiaľ ide o váš, váš výklad, e, myslím si, že ste Eh, hovorili o takých dôležitých otázkach, ako je naliehavá pomoc, humanitárna pomoc, ako o prioritách. Hovorili ste aj o rozvoji a preto to sú témy, ktoré veľmi zaujímajú tento výbor, ktorý vás bude veľmi pozorne počúvať. Pán Berman, nech sa páči. Thank you, Madam Chair. Ďakujem, pani predsednička. Myslím si, že je veľmi dôležité, že eh, komisári Georgieva a Pibalks eh, zorganizovali v Bruseli konferenciu o Saheli, kde sa zaviazali, že zaujmú spoločný prístup k takýmto otázkam, ako je eh, potravinová bezpečnosť a že sa budú spoločne snažiť predchádzať, aby nedochádzalo k potravinovým krízam. E, budú to robiť v súčinnosti so všetkými darcami, ako je UNDP, e, e, UNICEF a samozrejme krajiny Sahelu v Saheli sa tento rok e, vynakladá 440 miliónov eur a počet detí, ktoré zrejme zomrú v dôsledku podvýživy tento rok je 300 tisíc, z nich polovica zomrie len v krajine Čad. E, takže všetky tieto e, rozhodné aktivity nebrania tomu, aby e, znova sa opakovali rôzne katastrofy, ale však ale ceníme si, že komisia prijíma tieto rozhodné opatrenia. A chcel by som sa pripojiť k tomu, čo povedal Gay Mitchell. Existuje tu problém medzi rozvojovými politikami a humanitárnymi aktivitami sankciami. Je to veľmi konkrétny problém, ktorý súvisí s vyplatením finančných prostriedkov, pretože humanitné, e, na, na, prostriedky na humanitné účely sa zvyčajne uvoľnia veľmi rýchlo. E, sú tam na to potrebné postupy. Na rozdiel od toho rozvojová politika je financovanie, to je dlhodobejší proces. Čiže je tu istý nesúlad, ktorý sa prejavuje v teréne. Ja som položil túto otázku viacerým ľuďom a zdá sa, že ten problém nie je vyriešený. Keď sa pozrite na prepojenie medzi e, núdzovou pomocou a rozvojom, e, chcel by som vás spýtať, či vy počas vášho predsedníctva by ste sa nemohli postarať o to, aby pri postupoch e, e používaných pri uvoľňovaní finančných prostriedkov sa nemohlo zabezpečiť, e, nemohol zabezpečiť lepší súlad medzi týmito e, dvoma typmi finančných e, prostriedkov, aby sa toto prepojenie prejavilo aj v skutočnosti. A teraz ďalšia otázka sa týka tej odolnosti obyvateľstva k oblasti, ktoré sú nachylné na prírodné katastrofy. Ak napríklad v Etiópii ústredná vláda nerešpektuje ehm, pasier, eh, pasierov z južnej eh, Etiópie, z južnej časti krajiny, eh, tak je to problém, pretože títo zohrávajú dôležitú úlohu, pokiaľ ide o produkciu potravín pretože sa starajú o tieto stáda. Je potrebné, aby sa politické opatrenia prijímali aj v hlavných mestách, nielen v Etiópii, ale aj v Nairobi. Sú potrebné politické opatrenia zabezpečujúce, aby boli miestne populácie rešpektované, pokiaľ ide o ich právo na pokračovanie v ich spôsobe obživy, kultúry a podobne. A e, pokiaľ ide o arogantné predstavy mestského obyvateľstva v hlavnom e, meste, podľa ktorých žijú tieto pastierské komunity e, zastaralým spôsobom a mali by si osvojiť technológie a moderné vymoženosti, tak zrejme toto neplatí a malo by sa to rešpektovať. Ďakujem. Ja si eh, nakrátko udelím slovo sama sebe. Ja som si s veľkým záujmom vypočula vašu informáciu o prioritách pre oblasť humanitárnej pomoci a eh, všetky tieto aktivity, ktoré sa týkajú rozpočtu na rok 2013, ako aj ďalšieho obdobia, eh, sa musia, eh, musíme si uvedomiť, že sú veľmi výrazne znížené prostriedky, ktoré sú vyčlenené práve na túto oblasť, aj pokiaľ ide o pomoc pre Palestínu. A my v našom výbore navrhujeme, aby sa táto situácia napravila a aby sa pripísal príslušný význam dôležitosti Eh, humanitárnej pomoci a aby sa zvýšili finančné prostriedky na, tento, na túto oblasť. My jednoducho nemôžeme tento rozpočtový, túto rozpočtovú linku eh, zredukovať. Teraz eh, má slovo pani Karos. Ďakujem pekne, pani predsednička. Srdečne vítam pani ministerku zahraničných vecí. Poznám vás z našich spoločných študentských čias. Bojovali sme spolu za demokraciu. Sem tam sme sa povadili. Bolo to v Grécku vo veľmi komplikovanom období, kedy bolo veľmi ťažké vyjadrovať svoj vlastný názor. Pani ministerka, bola ste, boli ste troška zdržanlivá pri vašom prejave. Niečo by mali naši kolegovia vedieť. Naša krajina je jedinou krajinou spomedzi nových členských krajín, ktorá prispieva k humanitárnej pomoci jedna tretina našej krajiny je obsadená. Na to prosím nezabúdajme. Jedna tretina obyvateľstva má status utečenca. Nám sa podarilo eh, stať sa humanitárnou veľmocou, máme potravinovú pomoc, ktorú sme poskytli mnohým. Pomáhali sme pri opätovn, opätovnom zalesňovaní, vysielali sme geológov, máme inžinierov, poľnohospodárov, ktorých sme pozvali, poslali do sveta. Ďalej sme dávali štipendia mladým ľuďom aby mohli napríklad študovať medicínu. Takže, ako som povedala v otázke humanitárnej pomoci, má Cyprus skúsenosti, takisto regionálna pomoc e, poskytnutá východnej Európe. Veľmi dobre poznáme krízu v Libanone, teda poznali sme krízu v 2006. Všetci sme boli svedkami tejto krízy na severe krajiny od roku 2014 budeme mať k dispozícii menej prostriedkov na humanitárnu pomoc. No keď to bude tak, tak to bude naozaj problém. Ide o to, aby sme dobre správovali tieto prostriedky, mali by sme predísť korupcii, Treba zabrániť tomu, aby sa mrhalo týmito prostriedkami, hlavne na regionálnej a lokálnej, tá teda miestnej úrovni. Bez pochyb si myslím, že spolupráca medzi vládami, medzi mimovládnymi organizáciami, medzi občianskou spoločnosťou, teda iste to prinesie e, svoje výsledky. Mala by som niekoľko otázok, pani ministerka. budeme podporovať rýchle intervenčné síly. Pán Georgieva povedala, do akej miery v priebehu 24 hodín ako možno reagovať po vypuknutí katastrofy. Teda vychádzajúc z dvoch či troch e, centier v Európe. Teda Európa v priebehu 24 hodín, aby dokázala reagovať na Haiti. V prípade Afriky môžeme reagovať rýchlejšie. Ďalej ste navrhli, aby časť príjmov, ktorú dostáva Cyprus, zo e, sond výskytu zemného plynu. Pani Stefla. Ďakujem veľmi pekne. E, ja sa chcem ospravedlniť za to, že som prišla neskôr, ale hlasovali sme, tr- hlasovanie trvalo celú hodinu, takže nemohla som si pomôcť. Um, Chcela by som položiť jedinú otázku, ktorá sa týka zboru dobrovoľníkov. Mám taký pocit, že zo strany rady je tu dosť veľký odpor voči tejto myšlienke. Ako by ste to teda chceli riešiť? Aký máte na to názor? A zároveň, ako povedala pani kolegyňa, chcela by som skutočne e, poďakovať Cypru za to, že sa angažuje v tejto oblasti a dúfam, že počas vášho predsedníctva nám pomôžete, aby sme dali príklad aj iným krajinám e, v tomto smere. Takže tá otázka sa týka e, civilnej e, ochrany a zboru dobrovoľníkov. Ďakujem, pán Neuser. E, Pani ministerka, ďakujem za váš výklad. Som presvedčený o tom, že Cyprus bude zohrávať pozitívnu rolu pri humanitárnej práci Zdá sa, že sú vám známe konflikty na Blízkom východe, ale vy cítite tento konflikt aj na Cypre. Pani predsednička hovorila o téme Palestína a humanitnej situácii, myslím na pásmo Gázy, totiž pásmo Gázy leží priamo naproti Cypru. Situácia sa zhoršuje, čiže región ktorý sa dokázal ešte uživiť, už teraz je odkázaný na dodávky potravín Organizácie spojených národov. Takže máme tu veľkú šancu e, e, spolu s e, pani Ashton zaktivizovať našu činnosť, teda zlepšiť ju. pani Papadopolu. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Aj ja by som veľmi rada privítala pani ministerku zahraničných vecí z Cypru. Mali sme dnes ťažký deň, na začiatku som tu nemohla byť, pretože sme hlasovali v inom výbore. Budem sa sústreďovať na dva body pred nedávnom vo výbore FEM sme formulovali stanovisko, pri ktorom išlo o to, že úmrtnosť detí a mladých žien je veľmi vysoká, odhľadnúť od humanitárnych problémov žien v týchto oblastiach je potrebné konať, aby sme chránili tieto ženy, aby dostali ošetrenie a aby e, klesla úmrtnosť detí a mladých žien. V rozvojových krajinách je veľa žien, ktoré nedisponujú základnými informáciami, pokiaľ teda ide o ich reproduktívne zdravie, často sú obeťami znásilnenia, musia sa e, vydať, ďalej sú obeťou zmrzačovania. Toto všetko, toto všetko sú formy násilia, ktoré sa vysvetľuje nerovnováhou medzi mužmi a ženami, preto výbor FEM e, vydal stanovisko, v ktorom žiada, aby sa to dostalo na program v Európskej únii. Žiadali sme, aby sa niečo stalo, aby sa podnikalo proti tejto bestrestnosti páchateľov konkrétne keď e, dochádza ku prenasledovaniu žien v týchto krajinách. Takže chcela by som sa vás spýtať, či za cyperského predsedníctva sa bude vyviať tlak na členské štáty, aby to bola jedna z priorít pri rozvojovej pomoci. Teda práve tá otázka beztrestnosti, páchateľov, trestných činov páchaných na ženách, potom geostrategická úloha, pozícia Cypru, konkrétne teda v blízkosti Blízkeho východu. Cyprus má e, dlhú tradíciu pri humanitárnej pomoci. Keď niektorí hovoria s dešpektom cyperského predsedníctva, že to je teda malá krajina, ktorá prevzala predsedníctvo, je to obsadená krajina. Ja vtedy hovorím, že to musíme vidieť ináč. Vo všetkých týchto rokoch sme ukázali, že máme čo ponúknuť, pokiaľ ide o humanitárnu pomoc. Možno, že by sme mohli mať Európsku agentúru na Cypre na základe práve tej blízkosti ku štátom, ktoré majú problémy. Táto agentúra by sa mohla e, zaoberať humanitárnou pomocou a mohla by konkrétne poskytovať finančnú pomoc. Mohli by tam pôsobiť experti, pomáhali by, keby vypukli prírodné katastrofy a iné katastrofy. Ďakujeme pekne. Pani a teraz odozdávam slovo pani ministerke, aby odpovedala na otázky členov výboru. Merci, madame la présidente. Uh, first of all, uh, let me uh, say a few... Ďakujem, pani predsednička. Najprv by som chcela povedať ešte niečo o medzinárodnom sympóziu, ktoré sa bude konať v Nikozii 23. novembra 2012 pod názvom Občanmi vedený rámec na obdobie za po roku 2015. Organizuje ho celoostrovná e, platforma mimovládnych organizácií pre rozvoj a chcela by som spresniť takisto, že ide o E, platformu mimovládnych organizácií tak e, cyperských Grékov, ako aj cyperských Turkov a podporí túto akciu aj Európska komisia. E, bude sa to konať pod záštitou Ministerstva zahraničných vecí Cypra. Cyperskej republiky. V kontexte globálnej iniciatívy za nový rozvojový rámec e, po e, mileniových cieľov. Cyprus e, vytvoril pracovnú skupinu a rozhodol sa, že diskusiu o agende po ukončení <clears throat> mileniových rozvojových cieľov zaradí medzi témy svojho predsedníctva. Ehm, ehm, bude sa konať medzinárodné sympózium, ktoré sa bude zameriavať na obdobie po roku 2015. Stane sa tak v decembri 2012 a cieľom bude uzavrieť národné úvahy týkajúce sa vývoja ehm, pozície občianskej spoločnosti na, tento, na túto tému účastníci budú z Európskej únie, ale aj z, zo zvyšku sveta. Budú to predstavitelia občianskej spoločnosti aj e, osôb z rozhodovacou právomocou. Táto konkrétna akcia si predsa vzala vyplniť prázdne miesto, ktoré existuje v eh, tejto oblasti počas cyperského predsedníctva. Bude to trvať dva dní a zoznamíme sa s úspešnými, ako aj s výzvami a tvorbou účinného rámca pre znižovanie chudoby. Pokiaľ ide o Európske rozvojové dni v Bruseli a priority cyperského predsedníctva, Jedna z kľúčových tematických oblastí tohto sympozia bude potravinovaná bezpečnosť. Budú tam interaktívne e, sekcie, ktoré umožnia skúmať rôzne alternatívy a ktoré vyústia do vypracovania odporúčaní pre medzinárodné spoločenstvo. Pokiaľ ide o súdržnosť rozvojových politík, E, súhlasím s tým, čo ste povedali, pán Mitchell, že ide o mimoriadne dôležitú oblasť e, spolupráca medzi členskými štátmi, ale aj e, diskusia o tejto otázke s komisiou je veľmi dôležitá a hneď pri prvej príležitosti budem hovoriť o týchto otázkach s komisárom Pibalksom. Už som mala isté predbežné diskusie s ním počas prípravy cyperského predsedníctva. Budem v nich pokračovať a využijem každú príležitosť na to, aby sme mohli o tejto otázke hovoriť. Môžem vás ubezpečiť, že budeme túto otázku následne skúmať aj v súčinnosti s komisiou, pretože považujeme poskytovanie humanitárnej pomoci za veľmi dôležité, ako aj e, budovanie potrebnej infraštruktúry v dotknutých krajinách s cieľom minimalizovať e, ničivé dôsledky takýchto prírodných katastrof. Ďakujem veľmi pekne za ehm, podporu, ktorá tu bola vyjadrená cyperskému predsedníctvu a veľmi si cením e, vaše vyjadrenie podpory. Pokiaľ ide o konferenciu v Saheli, myslím si, že je zatiaľ príliš skoro robiť nejaké hodnotenia, ale v plnej miere podporujeme túto iniciatívu a rozhodne zabezpečíme počas nášho predsedníctva, aby to, čo bolo odsúhlasené v Bruseli počas konferencie na vysokej úrovni, buď aby to bolo skutočne aj prakticky uskutočnené, pretože naozaj ešte stále dochádza k stratám na životoch, deti zomierajú na podvyživu a e, to všetko sú dôsledky e, chudoby e, a hladu v tejto časti sveta. To by nás však nemalo odradiť od toho, aby sme pokračovali v iniciatívach tohto typu. Pokiaľ ide o e, platobné postupy. E, plne súhlasím s tým, že je potrebné zabezpečiť, aby vtedy, keď sú finančné prostriedky potrebné, boli dané k dispozícii a to v tom e, vhodnom čase. Toto sú otázky, o ktorých budeme hovoriť aj v rámci rady a chcem vás aj v tomto bode uistiť, že počas nášho predsedníctva budeme hovoriť s komisármi, budeme hovoriť s našimi partnermi v Európskej únii, aby sme zabezpečili, že všetky problémy týkajúce sa vyplacania finančných prostriedkov, ktoré sú potrebné na rozvojové projekty, eh, bolo efektívnejšie a rýchlejšie. Pokiaľ ide o tú odolnosť, e, skutočne e, súhlasím s tým, že e, pri sledovaní nášho cieľa v jednotlivých krajinách, rozvojových krajinách na celom svete je potrebné plne rešpektovať miestnú populáciu, jej zvyky a jej spôsob života. Toto je otázka, ktorá pri najmenšom pre nás e, na Cypre e, je samozrejme a myslíme si, že je potrebné tieto veci plne rešpektovať a presvedčiť našich hlavných e, darcov, aby takisto e, venovali pozornosť miestnym zvykom a potrebám. Pani predsednička, pokiaľ ide o rozpočet, samozrejme akékoľvek zníženie rozpočtu na pomoc nie je priateľné najmä s ohľadom na veľmi zlé ekonomické podmienky, ktoré hrozia v mnohých častiach sveta vzhľadom na konflikty, na klimatické zmeny, ku ktorým dochádza vo svete. Rozhodne je to otázka, ktorú by sme nemali eh, zanedbávať a počas našich diskusí o rozpočte, o viacročnom finančnom nástroji sa postaráme o to, aby počas nášho predsedníctva sme v tejto konkrétnej oblasti sa postarali o to, že nedôjde k znižovaniu tohto rozpočtu. Eleni, je eh, tu vyslovila na našu adresu <clears throat> láskavé slova, za ktoré ďakujeme. Eh, to naše úsilie ešte pokračuje, ale veríme, že malý Cyprus dokáže urobiť eh, prínos a prínos aj k tomu, čo sa deje nielen u nás, ale aj inde vo svete. Pokiaľ ide o ten váš návrh vytvorenia humanitárnej pracovnej skupiny, ja si myslím, že to je vynikajúca myšlienka. Je však potrebné posúdiť, či je možné o tejto myšlienke ďalej hovoriť takým e, v forme nejakého vecného návrhu. Ja e, budem ešte o tom hovoriť s kolegmi a partnermi v Európskej únii, ale aj z Európskej komisii s cieľom zistiť, či existuje nejaká možnosť e, pracovať v tejto oblasti. Pokiaľ ide o uhľovodíky, samozrejme je ešte príliš skoro robiť nejaké hodnotenie toho, aká, aký skutočný objem um, týchto zdrojov uh, bude mať Cyprus k dispozícii. Našim cieľom je vytvoriť uh, fond, ktorý by pokryl potreby obyvateľstva Cypru aj pre ďalšie generácie a v každom prípade by časť týchto zdrojov mala byť vyčlenená aj na humanitárnu rozvojovú pomoc pre iné krajiny a pre ľudí, ktorí to potrebujú. V každom prípade náš príspevok sa v takomto prípade podstatne zvyší a urobíme tak veľmi radi. Samozrejme, musíme ešte vyčkať, kým nebudeme schopní naozaj tento novo objavený zdroj aj využívať. A pokiaľ ide o ten zbor dobrovoľníkov, Um, pokiaľ tomu dobre rozumiem, tá podpora je väčšia, než je odpor proti tejto myšlienke, ale musíme ešte prejsť príslušnými fázami prijatia právnych predpisov na zriadenie takýchto zborov. Naše predsedníctvo urobí všetko preto, aby zabezpečilo, že ak sú nejaké výhrady zo strany členských štátov, aby boli tieto výhrady prekonané a aby sme mohli pristúpiť k vytvoreniu tohto mimoriadne dôležitého nového zboru. Pokiaľ ide o Blízky východ a pásmo Gazy, tak tu plne súhlasím s tým, že je potrebné venovať väčšiu pozornosť humanitárnej situácii v Palestíne, na okupovaných územiach, ale v prvom rade v pásme Gazy. A e, samozrejme Cyprus vzhľadom na svoje dlhodobé vzťahy s touto krajinou a s krajinami v tomto regióne e, mimoriadne citlivo vníma túto otázku vývoja v našom e, susedstve. My spolupracujeme s vysokou predstaviteľkou a mala som to potešenie a čest e, byť hostiteľkou vysokej predstaviteľky pred niekoľkými dňami Cyprus by mohol vysokej predstaviteľke pomôcť, ako aj celej službe pre vonkajšiu činnosť pri realizácii rôznych iniciatív v priebehu nadchádzajúcich šiestich mesiacov a jednou z týchto oblastí je samozrejme aj palestinské územie, ako aj Libanon. E, pokúsim sa teda v tomto smere urobiť čo, budem, čo bude v mojich silách. Pani Papadopoulou, to, čo ste povedali, to je podľa mňa veľmi dôležité. Nie som si istá, či tieto konkrétne prvky boli zohľadnené v našej rozvojovej pomoci, ale je to mimoriadne dôležitá vec a a mimoriadne závažná, ale zároveň je to aj tragická eh, vec, pokiaľ ide o postavenie žien v mnohých častiach eh, sveta, násilie proti ženám. V každom prípade je to otázka, ktorá potrebuje ešte ďalšie rozpracovanie ale budeme postupovať v smere podpory pre tieto ženy v rámci iniciatívy aj v súvislosti s humanitárnou pomocou a rozvojovou pomocou sa bude venovať pozornosť postaveniu žien v týchto oblastiach. Neviem, či som niečo vynechala, pani predsednička. Ďakujem. Navrhujem, aby ste zopakovali kompliment Michelle, ktorá tu nebola. Ona je autorkou správy. My sme totiž na začiatku hovorili o tej správe. Áno, Chcela by som sa vám poďakovať eh, za to, že ste nám boli k dispozícii. Môžete počítať s podporou Výboru pre rozvoj, pokiaľ ide o podporu vašich projektov. My naozaj veľmi pozitívne vnímame priority pripísané eh, africkému rohu a Afrike ako také. Želáme vám veľa úspechov počas vášho predsedníctva a dúfame, že vás tu ešte uvidíme počas ďalšieho pol roka. Ďakujem veľmi pekne. amendements d'hiver, il n'y en a pas. La date de la prochaine réunion. Podrozne, nie mamy nic w e, tomto bodzie. E, Dalsze zasadnutie sa e, bude konať 3. septembra a týmto končím naše zasadnutie. Čiže 3. septembra sa stretneme znova medzi treťov a pol siedmov a ďalšie zasadnutie bude 17. septembra. Týmto končím naše rokovanie.